posledný expansionizmus EÚ, spochybňuje otázky, či sú potrebné väčšie kancelárie v Indonézii, v Etiópii, v New Yorku. Naposledy, keď som sa e, pozeral na mapu, tak vlastne neboli v Európe tieto mesta. E, čo e, je dôležité? Viac miliónov sa má vynaložiť na nejakú propagandu, na tie parlamentárie, na mobilné inštalácie po celej Európe a má sa mestná celá armáda nových tlačových úradníkov. Ja nemôžem podporiť, že sa majú ešte viac prostriedkov, že sa má ešte viac viac eh, prostriedkov eh, vynaložiť na eh, modernizáciu kancelárií, ktoré, keď som sa naposledy na to pozeral, boli vo veľmi dobrom stave. No a aj teraz, keď hovorím, politici vo Westminsteri stále ešte sa nevedia rozhodnúť, či sa implementuje výsledok referenda. Britskí poslanci Európskeho parlamentu boli zvolení v roku 2014, všeobecné voľby v roku 2015 poverili E, teda k organizáciu referenda. E, v roku 2016 bolo referendum, ktoré bolo za vystúpenie z únie, a potom v 2017 strany sa e, prihlásili k opusteniu únie a ja môžem naozaj obviňovať úniu za mnohé veci, ale nebudem obviňovať Európsku úniu za to, že politici vo Westminsteri ignorujú mandát a nedokážu sa rozhodnúť, čo robiť. Toľko je určite ich chybou, nie vašou. What a relief, Mr. Arnott Ach, to je úľava. Eh, pán Arnold, máte tu modrú kartu od pána Rubiga. Akceptujete? Áno, nech sa páči, ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že otázka eh, týkajúca sa sídla Európskeho parlamentu je určite opodstatnená, a oprávnená, ale všetci vieme, že Lisabonská zmluva aj rímske zmluvy jednohlasne E, rozhodli o sídle a naše, naše sídlo je Štrasburg. Takže nechápem tú kritiku, prečo sa spochybňuje sídlo Štrasburg. E, tu zasadáme, tu príjmame rozhodnutia a je zmysluplné e, to takto mať. Ale pri Brexite naozaj nevieme, ako to bude pokračovať. Udeje sa to teraz o pár hodín, bude tvrdý Brexit, bude chaos. Westminster zatiaľ neprijal žiadne rozhodnutie a veľmi by nás zaujímalo, ako sa to prejaví na naše náklady. Ďakujem, pani predsedajúca. Je ťažké zareagovať na otázku, ktorá nemá otáznik. A ja určite súhlasím, že vo Westminsteri je momentálne chaos. Očakávame, že naši politici vo Westminsteri konečne príjmu nejaké rozhodnutia a že sa ujmu vedenia v tom Brexite, za ktorý ľudia zahlasovali. Pokiaľ ide o ten putovný cvirkus medzi Bruselom a Štrasburgom, eh, ja by som jednoducho povedal, že systém je pokazený, ak parlament nemá ani len to pra- základnú demokratickú právomoc rozhodnúť sa, kde bude zasadať. Michel Artuy. Uh, Michel Artuy na dve minúty. Pani predsedajúca, vážené kolegyňa, kolegovia, parlamentná demokracia nemá cenu, ale niečo stojí a my, členovia e, rozpočtového výboru, máme povinnosť zabezpečiť, aby sa e, e, rigorózne využívali eurá, ktoré máme k dispozícii. Chcel by som vzdať hold Vladimirovi Máňkovi, ktorý vypracoval analýzu tohto návrhu rozpočtu parlamentu. Urobil to naozaj veľmi dôsledne, s tieňovými spravodajcami a chcem vyzdvihnúť ich angažovanosť a skutočne excelentnú prácu. Chcel by som povedať, že tá dôslednosť pri e, spravovaní rozpočtu parlamentu podmienuje autoritu parlamentu, keď e, vstupujeme do rokovaní s radou e, v nadchádzajú, teda v období po hlasovaní o rozpočte Európskej únie. Hlasovanie, ktoré máme tu, je e, predbežné, ktoré bude potvrdené počas hlasovania v októbri. A chcel by som sa s vami podeliť ešte o dojem Ehm, takej akejsi dvoznačnosti, ktorého sa musí, ktorý musíme prekonať. Uh, ehm, 5 rokov predsedám rozpočtovému výboru a každoro, každý rok máme rovnakú, uh, rovnakú, uh, rovnaký problém, pretože máme teda predložený návrh rozpočtu, ktorý roz, uh, reflektuje politiku, ktorú príjma predsedníctvo a uh, potom vyjadrujeme pochybnosti, otázky k vývoju, napríklad počtu zamestnancov, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, uh, E, pokiaľ ide o diplomatické zastúpenie v niektorých krajinách mimo Európskej únie. A odpovede, ktoré dostávame, nie vždy e, odstranili naše pochybnosti alebo otázky. Ale pokiaľ ide o rozhodnutia predsedníctva alebo skupín, tak prakticky nemáme možnosť spochybniť e, tieto rozhodnutia a preto si myslím, že počas ďalšieho volebného obdobia bude potrebné sa zbaviť tejto nejednoznačnosti e, pokiaľ ide o niektoré tie e, položky, e, sú napríklad nevyužité e, prostriedky, ktoré by sa dali využiť Eh, inde. Čiže mali, mali by sme tak perspektívne sa pozerať napríklad na tú politiku budov, politiku nehnuteľnosti. Treba tu mať aj určitú rozpočtovú úprimnosť. A eh, chcem ešte naozaj vyjadriť rešpekt všetkým tým, ktorí boli postupne spravodajcami návrhu rozpočtu Európskeho parlamentu. Tieňovým spravodajcom chcem im naozaj vyjadriť svoje uznanie a eh, vďaku. ďakujem pekne, pani predsedajúca. Thank you. Um, I have... Ďakujem. Ešte je tu jeden kolega vo voľnej rozprave. Pán Kastaldo, máte slovo. Grazie. Ďakujem, pani predsedajúca, kolegyňa a kolegovia. Chcem počiarknúť, že sa mi e, zdá e, možno mm, nevhodné e, takto hovoriť o rozpočte pre e, na budúci rok, pretože e, máme tu Brexit. Ja už som viackrát sa vyjadril proti niektorým iniciatívam, ktoré sú nadmerné, napríklad otvorenie nových e, kancelárií zastúpenia Európskeho parlamentu, ktoré sú príliš drahé, napríklad e, takisto aj rekonstrukcia niektorých kancelárských budov a vôbec tie náklady, ktoré súvisia s tým trojitým sílom, to si myslím, že to v podstate nedostatok nedostatočné vzhľadom na e, to, že sa neustále požadujú úspory. To tá, bude stať 1 miliardu za 3 roky e, tieto tri e, tí, e, sídla. A sú to jednoducho astronomické čísla, ktoré nie sú oprávnené a samozrejme e, občania Európy vás budú požad, od vás budú požadovať, aby ste zložili účty. Ďakujem. Kolegovia, týmto je rozpráva uzatvorená a zajtra budeme o správe hlasovať. Ďalším bodom programu je správa správa e, pána na kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu. Vítame tu pána komisára Avramopulosa a na 4 minúty dostane slovo spravodajca pán Dante. Madame la présidente. Pani predsedajúca, pán komisár, Dámy a páni, e, tieňoví spravodajcovia, tieňoví spravodajkyne, páni poslankyne, páni poslanci, takmer 40 rokov je tomu, čo Európska únia prijala legislatívu o pitnej vode. E, vo všetkých krajinách sme dosiahli zásadný pokrok. Táto legislatíva e, má za sebou prvú novelizáciu pred nejakými 20 rokmi a teraz e, nadišla nová revízia a máme teda mm, implementovať vedecké poznatky, ktoré vlastne sú pretavené aj v nových normách Svetovej zdravotníckej organizácie. Ale to, čo nám navrhuje komisia, aby sme integrovali vedecký pokrok, pokiaľ ide o e, manažment rizika, tak ako je to v rámcovej smernici o vodách uvedené, a aby sme zohľadnili aj e, záujem občanov, pokiaľ ide o prístup k vode a transparentnosť. Minulý október sme v pléne odhlasovali o správe o, o revízii smernice. Táto smernica e, zásadne upravuje parametre a navrhuje novú hodnotiacu metódu eh, na hodnotenie rizika, aby sa čo najskôr predišlo akémukoľvek riziku znečistenia. Tento, táto správa eh, teda tu prezentuje viaceré eh, zájmy, senzibilizáciu verejnosti, parametre kvality, posudzovanie rizika a prístup k vode. Musíme túto kvalitnú vodu zabezpečiť pre všetkých našich občanov za priateľnú cenu pri všetkých všetkej transparentnosti zoči voči európskym spotrebiteľom. S jasným harmonogramom Napriek eh, práci, ktorú to prezentovalo, Európsky parlament eh, dostal očakávaniam občanov. Od novembra eh, rokoval o texte, aby sa ešte do konca volebného obdobia dopracovalo k dohode medzi inštitúciami. Žiaľ, omeškanie textu v rade nám neumožňuje dnes eh, byť v uspokojivej situácii. Naopak, je to situácia veľmi citlivá, pretože sa nám nepodarilo dopracovať sa k textu v trialógu a hlasovať o ňom. Eh, rumunské predsedníctvo, ktoré eh, vyzdvihujem, sa maximálne snažilo, aby dobehlo to meškanie v rade, ale 5. marca 2019, keď bola e, prezentovaná tá všeobecná orientácia, to už je príliš neskôr, čiže manev- e, parlament už nemá dostatočný manevrovací priestor na to, aby začal medziinstitucionálne rokovanie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu. Táto správa e, má technické a politické aspekty dôležité pre občanov, predstavuje po e, e, odhlasovaní v prvom čítaní oficiálnu pozíciu Európskeho parlamentu na rokovania medzi inštitúciami. E, je teraz, bude teda na fínskom predsedníctve, aby e, s Európskym parlamentom rokovalo o revízii tejto smernice. Ešte raz chcem poďakovať e, celému tieňovému týmu, e, ktorý ma sprevádzal v tomto úsilí a takisto chcem poďakovať spoluspravodajcom a službám parlamentu. Ďakujem pekne za vašu prácu a teraz poprosím pána komisára Avramopoulosa, aby sa ujal slova. You, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi a takisto aj tieňovým spravodajcom za prácu, ktorú vykonali na správe o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. My vítame túto správu a to, že pozmeňovacie návrhy parlamentu sú zladené s hlavnými prvkami nášho návrhu, e, to nás teší. Je nám ale ľúto, že e, je na rade pomalý pokrok a preto nebolo možné dosiahnuť inter alebo medziinstitucionálnu dohodu ešte pred európskymi voľbami. Chcem pripomenúť, že hlavným cieľom nášho návrhu je zabezpečiť bezpečnosť pitnej vody v EÚ v 21. storočí. Mali by sme byť hrdí, že väčšina ľudí žijúcich v EÚ dnes má prístup k pitnej vode, ktorá splňa najvyššie normy, aké na svete existujú. A s našim návrhom e, zachováme a prípadne vylepšíme túto situáciu tým, že e, limitné hodnoty budú vhodnejšie a prísnejšie. Minulý týždeň, 22.3., sme si pripomenuli Svetový deň vody. Témou tento rok e, bolo e, Nikto nesmie zostať pozadu. Naša predstava Európy je predstava inkluzívnej spoločnosti, ktorá nikoho nenecháva bokom. A povinnosť v revidovanej smernici e, poskytnúť zraniteľným ľuďom tiež prístup k tejto pitnej vode je vyjadrením tejto vízie. Je to výsledok prvého prvej e, úspešnej európskej iniciatívy, iniciatívy Právo na vodu, e, ktorú e, podpísali takmer 2 milióny ľudí a je to veľmi dobrý príklad toho, akým spôsobom komisia počúva to, čo európsky občania hovoria. Navrh vylepšiť situáciu približne 2 miliónov ľudí v EÚ. Návrh komisie, pokiaľ ide o prístup k vode, je takisto e, pozitívnym krokom smerom k e, do, dosiahnutiu cieľa e, trvalo, trvalo udržateľného cieľa číslo 6 a teší ma, že parlament nás podporuje, pokiaľ ide o tento prístup pre všetkých k pitnej vode. Je to veľmi dôležité, pokiaľ ide o ďalšie diskusie medzi dvoma spolu legislátormi. Ako dobre viete, Rada e, pre životné prostredie si sa 5. marca zhodla na všeobecnom prístupe a v ich kompromisnom texte e, bolo, bola dosiahnutá taká rovnovážna formulácia, pokiaľ ide o e, prístup k vode. Bolo to veľmi špecificky naformulované. Niektoré krajiny boli proti tomu, aby sa prístup k vode reguloval na európskej úrovni. A viem, že väčšina Európskeho parlamentu ktorá ktorý zastupuje európskych občanov, e, chce, aby táto, tento prístup bol regulovaný. Návrh e, komisie, pokiaľ ide o článok 10a, materiály, ktoré sa dostávajú do kontaktu s vodou, e, ten otvára viaceré otázky pre komisiu, takže necháme toto do tých eh, medziinstitucionálnych rokovaní, ale chceme ako komisia povedať, že chceme ďalej analyzovať a hodnotiť obavy súvisiace s týmto článkom a výsledky tejto analýzy eh, dáme k dispozícii kolegiu v primeranom čase. Chcem vás uistiť, že komisia je odhodlaná spraviť všetko preto, aby podporila ďalší Európsky parlament a takisto aj fínske a chorvátske predsedníctvo, ktoré nás čakajú, tak aby mohli započať rokovania eh, k, tej, eh, k tejto téme čo možno najskôr. Takisto chcem zdôrazniť, že komisia si splnila svoju úlohu um, nejakého férového mediátora a my chceme podporiť tento návrh eh, a jeho cieľe, ktoré myslím všetci máme spoločné. Na záver chcem pripomenúť, že bezpečná pitná voda, pitná voda je veľmi dôležitá pre európskych občanov tieto riešenia, ktoré my navrhujeme, e, prinesú pozitívne zmeny do každodenného života našich občanov a práve preto vyzývam Európsky parlament, aby podporil ambíciu komisie ešte lepšie chrániť zdravie našich občanov tým, že sa budú e, naozaj e, vyžadovať striktné štandardy a normy v oblasti zdravotníctva a garantovať prístup všetkých ľudí k pitnej vode. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďalej pán Líse, 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Pitná voda je najkontrolovateľnejšou potravinou eh, v celej EÚ a je takisto našou povinnosťou riadiť sa najnovším eh, stavom eh, poznatkov v tejto oblasti. Návrh Európskej komisie bezpečnosť pitnej e, vody v Európe naďalej posilňuje. Ako skupina EPP sme vždy upozorňovali na to, že všetky nové e, predpisy musia byť e, použiteľné aj v prípade malých vodární a teda, že nejde len o to, aby e, tie e, metódy sa dostali na trh, ale aj o to, aby spotrebitelia mohli si takúto vodu e, dovoliť. Ide teda o zlepšovanie kvality, ale za priateľnú cenu. Veľká téma je eh, práve táto kolega, Považujem to za veľmi dobrý nápad, aby sme čo, na čo najviacich miestach v Európe mali prístup, bezplatný prístup k pitnej vode vo verejných eh, zariadeniach, na verejných priestranstvách. A považujem to za správne, ak by sme v kaviarniach a reštauráciách mali k dispozícii bezplatnú pitnú vodu. Je to dobré pre občianky a občanov. A takisto by sme tým zohľadnili občianskú iniciatívu. Eh, ušetrilo by to zdroje, Ehm, máme minerálnu vodu, ktorá často je <laughs> transportovaná stovky kilometrov, čo ehm, stojí palivo, čo spôsobuje ďalšie ekologické problémy. A ako lekár musím povedať, že vôbec nie je ehm, odporúčania hodné piť celý minerálnu vodu. Voda z vodovodu je aj z lekárskeho hľadiska odporúčania hodná. Ale, milé kolegyne a kolegovia, nie všetko, čo sa nám osobne páči, a čo je svojím spôsobom dobrý nápad, by sa malo centrálne riešiť z úrovne Európskej únie až do posledného kúta eh, únie. Nemalo by sa to všetko takto predpisovať. Je tu téma subsidiarity, preto my ako EPP sme toho názoru, že kompromis, ku ktorému sa dopracovala rada, je veľmi rozumný a chceli by sme sa tomu priblížiť aj v trialogu stimulovať, šíriť osvetu. To je spôsob, akým sa tá cesta akým sa ten cieľ dosiahne možno e, lepšie, než keby sme to z centra únie predpisovali, čo všetko treba urobiť, pretože to tiež môže vyvolať antieurópske alebo posilniť antieurópske tendencie, takže podporujeme tú myšlienku, ale nesmeli by sme byť ako zákonodarca príliš rigidní. Na záver sa chcem veľmi srdečne poďakovať Mišelovi Dantenovi, žiaľ už nebude kandidovať do Európskeho parlamentu. Odviedol vynikajúcu prácu na mnohých spisoch aj na tomto. Milý Michel, ďakujem ti za prácu a všetko dobre do budúcnosti. I join in your kind work. E, pridávam sa k týmto e, milým slovám a ďalej vystupí pán Palmer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa tiež chcem poďakovať pánovi správodajcovi za koordináciu, ktorú vykonával, za všetkú snahu, ktorú vykonal, pokiaľ ide o túto tému. A takisto sa chcem poďakovať aj tieňovým správodajcom z ostatných politických skupín. Takisto sa chcem poďakovať aj našim zamestnancom, našim asistentom. Veľa mesiacov pracovali na týchto témach, bolo ich celkom dosť veľa, celá je to veľmi komplexná téma a Takisto boli viaceré organizácie, rôzni aktéry, ktorí nás e, kontaktovali počas našej práce a chceli sa o tejto téme rozprávať a aj im sa chcem poďakovať za ich záujem, za ich zaangažovanosť a e, naozaj e, ako som povedal, je to téma veľmi komplexná a aj tie ich záujmy, názory boli veľmi rozmanité a niektorí ľudia mali záujem o tému z pohľadu práva na vodu, chceli to zabezpečiť istým praktickým spôsobom a mne sa veľmi páči, že ten e, text momentálne je silnejší, než e, e, možno bo, mohol byť. Aj naša skupina to podporovala a rada žiaľ veľmi dlho sa dopracovala k tej pozícii, takže neboli sme schopní dopracovať sa do, dialog, do diskusie v rámci trialógu. To sa stane počas ďalšieho mandátu a bez hľadu na politické zloženie tohto parlamentu dúfam, že odzrkadlíme toto odhodlanie, ktoré tento náš parlament e, vyjadril, pokiaľ ide o právo na vodu. Mohli sme ísť ešte ďalej? Iste, ale to, čo sme dosiahli, si myslím, že je pozitívna práca, ktorá samozrejme sa nekončí, je to dobrý krok e, vpred, nebolo by akceptovateľné, keby či rada alebo nový parlament nejakým spôsobom toto rozriedoval, pretože samozrejme ide tu o vedu, o technologické otázky, o veľmi praktické záležitosti e, súvisiace s tým, aby naša pitná voda bola, bola e, bezpečná, aby bola kvalitná a zároveň e, vlastne súvisí to aj s otázkou sociálnej spravodlivosti a rovnosti, pretože nemôže to predsa tak byť, že v roku 2019 máme v EÚ ľudí, ktorí nemajú prístup k čistej, bezpečnej cenovo dostupnej pitnej vode. A to je nakoniec e, jednoznačné jednoznačne prepojené aj na mm, úlohu tohto parlamentu, e, pokiaľ ide o základné ľudské e, práva. To bol aj náš prístup k tejto téme, našej skupiny. Ja možno tiež sa zúčastňujem naposledy na príprave legislatívy v tomto parlamente, je to dosť dobre možné a pokiaľ je to naozaj posledný predpis, Eh, na ktorom ja som kedy eh, pracoval v Európskom parlamente, tak som veľmi rád, že to bola práve táto legislatíva, smernica, ktorá ovplyvní, eh, dotkne sa každého občana, ktorého v EÚ máme a bude sa ho to týkať každý deň. A nie je to vôbec automatické, že keď človek si otvorí kohutík, tak e, tečie voda, ktorá je bezpečná, ktorá je kvalitná. E, nie je to vôbec samozrejmá vec. Je to naozaj otázka rovnosti a sociálnej spravodlivosti a tento parlament by naďalej mal e, podporovať rozumné a praktické právo na vodu pre všetkých. Treba ešte v tom ďalej pracovať. Toto je v každom prípade dobrý krok na tejto ceste a pokiaľ ľudia v najbližších týždňoch, mesiacoch, rokoch budú hovoriť a určite sa to stane, na čo máme EÚ, čo EÚ robí, tak toto je presne jedna odpoveď. Či e, žijete v Berlíne, či v Štrasburgu, či v Paríži, v Londýne, keď e, otvoríte kohutík, proste je tam istá konzistentnosť, pokiaľ ide o e, konzistentnosť a bezpečnosť pitnej vody, ktorú máte k dispozícii. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej pán Hoč, minúta a pol. Ďakujem pani przewodnicząca Voda je substan... E, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, voda je veľmi e, dôležitá aj z hľadiska homeostázy ľudského tela a teda je to dôležité aj z hľadiska istého povedzme, dedičstva nás a našich ďalších generácií. Bohužiaľ zdroje sú obmedzené a preto potrebujeme dobré e, riadenie vodných zdrojov, musíme sa snažiť aj úsporne pristupovať k vode, ktorú máme k dispozícii a máme minimálne 250 miliónov e, metrov kubických e, vody, e, ktoré sa zle, zle využívajú vo veľkých mestách, neúsporne využívajú a predstavuje to vodu, ktorou, ktorú by mohlo použiť 10 až 20 miliónov ľudí efektívnejším spôsobom. A každý rok prichádzame takýmto spôsobom o 200 tisíc litrov vody, pokiaľ E, dobre nezatvoríme e, kohútik tak poriadne, ako by sme mali. E, čiže tie straty tu sú a bolo by vhodné prísť s takou prísnejšou reguláciou, aj pokiaľ ide o obsah olova alebo niektorých patogénov vo vode, mikroplasty a tak ďalej. Lepšie aj zohľadniť otázku lepšieho prístupu k vzdelávaniu v tejto oblasti. Toto všetko je dôležitá súčasť tejto Eh, legislatívy tohto predpisu. Mohli by sme takto usporiť až 600 miliónov eur, ak všetky tieto mm, kroky budú vykonané tak, ako by vykonané mali byť. Súvisí to nakoniec aj s našimi emisiami skleníkových plynov. Voda samozrejme musí byť eh, konzistentne kontrolovaná, musí byť kvalitná a potrebujeme aj eh, možnosť Eh, prístupu bezodplatného k vode na verejných pristancoch, vrátane reštaurácií a eh, otázka trvalo riadenia vodných eh, zdrojov je tiež dôležitá. Mali by sme zabraňovať tomu, aby sa veľmi mm, príliš používala flaškovaná voda v plastových flaškách. Voda to je život a vždy, keď sa aj pozeráme do vesmíru, pýtame sa, je ešte niekde e, voda, e, čiže to tiež taká <laughs> dôležitá informácia, ktorá s tým možno nepriamo súvisí. Ďakujem pekne. Ďakujem, ja som dneska, e, dnes flexibilnejší, ale predsa len prosím, nenaťahujte rečnícky čas. Pani Miller, máte dve minúty. Pani predsedajúca, kolegyňa, kolegovia, komisia predložila návrh na prepracovanie smernice o pitnej vode ako reakciu na prvé úspešné prvú úspešnú európsku občianskú iniciatívu Rights to Water. Moja strana, voľný, Slobodní voliči, sa zasadzuje za tradične e, väčšiu účasť občanov, preto mi veľmi záleží na tom, aby sme brali e, návrhy občianskej iniciatívy vážne, aby sme rýchlo na to rozsiahle reagovali. Myslím si, že my ako parlament sme aj podľa toho konali napriek technickým hospodárskej a politickej komplexnosti sme už v októbri predložili našu správu. My sme boli pripravení na rokovania s radou v trialógu. Rada naopak ehm, si nechala tak veľa času, že tú smernicu už nedokážeme dotiahnuť dokonca ešte pred ukončením volebného obdobia. To je šanca zmarená. Preto zajtra musíme Eh, uzavrieť správu v prvom čítaní, čím vyšleme občanom signál, že občianská účasť pre nás, nie sú, pre nás nie sú len prázdne slova, že to berieme vážne. Našou správou však eh, predkladáme aj dobre obsahové návrhy. Ja som napríklad hrdá na to, že tu ponúkame riešenie, ako môžeme v budúcnosti eh, riešiť problémy ako sú mikroplasty a iné škodliviny vo vode. Tým vytvoríme dôveru v kvalitu vody. Takisto predkladáme návrhy, aby nový prístup na základe rizika neviedol k záťaži overených štruktúr a osvedčených štruktúr, ako napríklad komunálne organizované e, zásobovanie vodou, ako je u nás v Nemecku alebo v tých mikroregiónoch, v Al- po, teda v Alpách a tak ďalej. Dúfam, že teda e, dokážeme pripraviť už niečo na rokovania ďalšieho parlamentu. Ďakujem spravodajcovi Michelovi Dantenovi za dobrú spoluprácu, ďakujem tieňovým spravodajcom, Pitná voda je najlepšie skúmaná potravina a v EÚ je možné piť vodu z vodovodu. Ďakujem mm. pekne. Thank you. Ďakujem. Pán Javor, máte dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Kvalitná zdravá voda to je základné právo a každý európsky občan by na to mal mať právo. A to je presne to, o čo e, ide iniciatíve pre právo pre vodu zo strany občanov. A prvá e, európska iniciatíva občanov e, bola úspešná a na tomto základe Európska komisia predložila návrh, ktorý e, dúfam, že Európsky parlament v prvom čítaní zajtra podporí. A napriek tomu je veľa občanov v Európskej únii, ktorí nemajú prístup k dobrej, e, kvalitnej e, pitnej vode rôzni členovia menšín a podobne, ktorí sú vylúčení, marginalizovaní a nemajú prístup k pitnej vode. Hovoríme o stovkách tisíc ľudí v Európskej únii, a to všetko v dôsledku postoja vlády. Napríklad v Maďarsku vláda nebola schopná zabezpečiť e, vodovodné potrubie, e, ktoré by e, teda zasobovalo aj takýchto ľudí takže e, nemajú prístup k zdravej pitnej vode. Nevie to zabezpečiť napriek tomu, že Európska únia vynakladá milióny eur na toto a podporuje členské štáty, aby vykonali opatrenia, ktoré umožňa každému prístup k pitnej vode. Tieto zdroje sa jednoducho nevyužívajú primerane e, je tam korupcia a odkláňa sa to a tie peniaze sa nepoužívajú na tie účely, na ktoré boli vyčlenené. Ja to znamená e, na zabezpečenie vysokokvalitnej pitnej vody. A to nesúvisí len so zdravotným stavom alebo s bezpečnosťou, ako sme už hovorili v tejto e, rozpráve, keď, e, ma, sme, keď ma, ak máme mať občanov, ktorí budú mať, ak budú európsky občania dôverovať pitnej vode, tak sa zníži zásadne aj spotreba vody vo fľašach a takisto sa zníži aj miera odpadov. Takže ten, teda za, ten návrh treba zajtra podporiť. Bohužiaľ, rada nevykonala prácu, ktorú mala vytvoriť v tomto smere a e, členské e, štáty teda budú musieť e, urobiť všetko to, čo je potrebné v budúcnosti na to, aby sa tieto návrhy primerane implementovali a aby každý európsky občan mal prístup k pitnej vode. Ďakujem, pán Bojlan, min, pani Bojlan, minútu a pol. Ďakujem, kolegyňa a kolegovia. O tomto práve na vodu sa hovorí už roky a sme eh, sklamaní postojom pozícii, eh, pozíciou eh, rad, komisie k tomuto základnému právu ľudí. Takže ľudské právo na vodu je veľmi špecifické. A prečo tie výsledky sú tá, také, aké sú? My sme priami zástupcovia ľudí Európy a my v podstate sme za petíciou e, práva na vodu, e, ktorú podpísalo 2 milióny ľudí. A hovorím to aj o pozícii parlamentu 2015. Nemôžeme e, podporiť ten, túto správu, pretože by sme takto podporili laxný prístup k tomuto právu na vodu. Toto je otázka, ktorú potrebuje, ktorá vyžaduje systémovú zmenu. Ide tu o Eh, vodnú chudobu, ktorá sa týka miliónov ľudí v Európskej únii. A samozrejme, voda musí byť aj finančne dostupná. A eh, máme tu agendu liberalizácie vody v Európskej únii, argumenty ako cenová nákladová efektivita a podobne podstate sa tu neberú do úvahy socioekonomické e, práva. Podľa mňa tu nemáme teda dostatočný e, výsledok, pokiaľ ide o prístup k vode na úrovni Európskej únie. Dobrý večer, ďakujem, dobrý večer všetkým. Pani Bojlen, máme tu modrú kartu. E, príjmate ju? Príjmate túto modrú kartu? Pán Rubik, máte možnosť sa spýtať? Chcem poďakovať pani kolegyni Boylen, pretože je samozrejme dôležité, aby voda bola k dispozícii bezplatne. Voda je všeobecne všeobecný statok a toto musíme vehementne presadzovať. Ale samozrejme je tu aj otázka infraštruktúry, ktorá dáva k dispozícii vodu a samozrejme táto infraštruktúra musí byť aj príslušne zaplatená. Myslíte si, že je dobrá metóda, eh, aby sa v budúcnosti tá e, infraštruktúra zadávala cez verejné obstarávanie, aby sa získavala za najvýhodnejšiu cenu? Pani Bojlen, vaša odpoveď, prosím. Áno, akceptujeme, že členské štáty majú kompetenciu riadiť si svoje infraštruktúry. Aj my máme v Írsku samozrejme problémy s tým, že komisia vlastne zasahuje do toho, ako riadíme e, systém rozvodovody. My máme nulovú vodnú chudobu v Írsku, e, pretože my to riešime v, rad, e, v rámci všeobecného zdaňovania a nezavádzame žiadne, žiadnu penalizáciu. Takže my to riešime takto. Ďakujem veľmi pekne, pán, pán Evi. Pani Evi, dve minúty. E, v Taliansku je e, e, voda verejným majetkom a hnutie piatich stiel práve priviedlo túto tému na program rokovania. Už 8 rokov sa o tom hovorí, ale Európa nie je na úrovni očakávaní ehm, občanov, pokiaľ ide o pitnú vodu. Už mesiace sa e, rieši napríklad a stojí na komisii práve smernica o vode a e, minulý október e, už parlament pritom schválil príslušné opatrenia, takže má to byť východisko pre ďalšie rokovania. Podľa nás ale toto nie je dobrá situácia. Več, veľká väčšina konzervatívnych kolegov v tomto parlamente si podľa mňa neuvedomuje to právo na prístup všetkých k vode ale nie len to, máme takisto, e, máte takisto e, zodpovednosť e, za to, aby vo vode neboli žiadne škodlivé látky. A momentálne tá platná smernica toto nepokrýva. Tá, ktorá, ktorá má číslo 1998. Takže tu v podstate sú nebezpečné látky, ktoré sa vo vode ešte môžu vyskytovať. Takže v niektorých tá nová, v niektorých prípadoch teda ani tá nová e, smernica to nerieši a e, tieto toxické látky by sa vo pitnej vode nemali nikdy nachádzať, e, samozrejme, pretože sa dostávajú do tiel a krvi našich ľudí a detí. Takže Eh, revidovanie parametrov na zabezpečenie kvality je nevyhnutné a treba to robiť eh, dôsledne tak, aby a bez akýchkoľvek ústupkov požiadavkám priemyslu. Tak, eh, aby skutočne sme zabezpečili žiaducu kvalitu pitnej vody. Ďakujem veľmi pekne, pán Lebreton. E Minúta 30, prosím. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pitná voda je téma, ktorá mi je veľmi blízka a ja som práve v tejto téme e, začal ešte aj na univerzite e, byť aktívny, písal som k tomu e, vlastne študentské práce a dnes ako poslanec vlastne končím tiež svoj mandát s touto témou. Táto iniciatíva bola podporená takmer dvoma miliónmi občanov e, a samozrejme to dôležitá téma pre zraniteľné skupiny obyvateľov, napríklad Romov, ale aj ďalšie. Pokiaľ ide o reguláciu vody, je to otázka pre členské štáty, nie pre Európsku úniu, pokiaľ ide o tie endokrinné perturbátory, napríklad e, nejako zasahujú do zdravia ľudí, tak je to úloha pre členské štáty, nie pre komisiu v Bruseli. Pokiaľ ide o univerzálny e, prístup k pitnej vode, európske štáty sú schopné tieto veci riešiť bez toho, aby im niečo kazali z Bruselu. Takže e, buďme, e, poďme si to tak, ako to naozaj je. Komisia zneužíva situáciu Romov len preto, e, aby si mohla zase na seba zobrať ďalšie právomoci. E, potrebujeme mať Európu národov Európu štátov a suverénne štáty. Nie všetko z Bruselu. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Ajuzo, dve minúty máte. A pani Ajuzo. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že komisia spravila eh, revíziu legislatívy, pokiaľ ide o pitnú e, vodu. Ja si myslím, že táto e, analýza, táto revízia je, je, je dobrá, pretože naozaj bolo to treba novelizovať, aktualizovať a komisia tu identifikovali štyri, identifikovala také štyri hlavné oblasti, kde treba veci zlepšiť. E, parametre, e, rizikový, a teda ten prístup vychádzajúci e, z rizik, e, materiály v kontakte, ktoré chádzajú do kontaktu s vodou a teda prístup k informáciám. A členské štáty by mali aplikovať normy EÚ v oblasti pitnej vody e, relatívne dobre, teda robia to relatívne dobre a toto je ďalší krok, ktorý nám umožní predvídať ďalšie problémy, zabraňovať im. Máme momentálne technologické e, vylepšenia, nové laboratória, nové technológie, nové inštalácie k dispozícii, nové aj poznatky, pokiaľ ide o rôzne e, aspekty životného prostredia. A všetky tieto veci dokopy môžu vylepšiť situáciu, pokiaľ ide o túto konkrétnu e, smernicu. Text Európskeho parlamentu obsahuje dôležité prvky zlepšenia, pokiaľ ide o prístup ku kvalitnej vode, pokiaľ ide o podporu racionálneho používania vody, pokiaľ ide o e, odstraňovanie nejakých e, únikov v tých sieťach, ktoré máme. To je veľmi dôležitá vec. Potom to prepojenie na e, klimatické aspekty a vodné zdroje. A potom, čo je tiež dôležitá vec, isté riešenia, pokiaľ ide o práve používanie vody z plastových flejaž. A je tu istá možnosť toho, aby mali distribútory vody mohli mať e, flexibilnejšie podmienky než tí veľkí. Na záver chcem e, veľmi úprimne pánovi Dantanovi pogratulovať k tejto správe. Snažil sa tam vyvážiť tie nové podmienky v tej smernice s tým, e, aby všetky tieto veci sa riešili cenovo dostupným spôsobom pre našich občanov, aby tie náklady nešli príliš vysoko. A rada bohužiaľ sa nedopracovala, nedopracovala k dohode počas tohto funkčného obdobia a to mi je ľúto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Guteland, minúta 3, pos- pol, prosím. A pán predsedajúci. Všetci majú právo na to, aby mohli piť vodu, keď majú smet a voda by mala byť bezpečná na pitie. A to sa týka nás všetkých, platí to pre nás všetkých, či bývame e, v byte alebo z, nie, či sme minorita alebo menšina, či žijeme e, na vidieku alebo veľkom meste, ale naďalej ešte v Európe existujú skupiny, ktoré nemajú prístup k čistej vode. A to je neakceptovateľné. Pre mňa je to mimoriadne dôležité, aby voda, ktorú pijeme, bola bezpečná, nesmie e, obsahovať chemikálie, ktoré sú škodlivé pre naše zdravie. Treba mať kritéria na lepšie meranie, ale mať aj prísne hodnoty, ktoré musia byť splnené. Zdravie musí byť na prvom mieste. E, vieme, že sú tam e, látky, ktoré napríklad e, spôsobujú, že ľudia majú napríklad diabetes alebo iné ťažké e, choroby alebo majú deti problémy v celom svete e, e, sa na nás pozerajú, či dokážeme e, sa dohodnúť na tom, aby takéto nebezpečné látky neboli vo vode. Máme jasnú rokovaciu pozíciu. Viem, že je viacero členských štátov, ktoré chcú zmekčiť tieto prísne pravidlá. Je mhm. dôležité, aby parlament sa postavil za bezpečnosť a ľudské zdravie a za čistú vodu. Ale Zdá sa, že v rokovaniach bude dôležité počúvať aj e, skúsenosti z rôznych krajín, aké sú tam geografické rozdiely a na to je vhodné, aby pozícia parlamentu e, bola e, svojím spôsobom aj flexibilná, aby sme sa dopracovali k tomu najlepšiemu a najpraktickejšiemu riešeniu, aby sme splnili cieľ. Čistá voda musí byť samozrejmosť, každý musí mať prístup k čistej vode, ak má smet. Pán poslanec Škripek, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Štatistiky uvádzajú, že celosvetová spotreba vody je šesťkrát väčšia ako pred storočím, pričom sa očakáva, že do roku 2050 sa zvýši o ďalších 20 až 50 a no, to sú obrovské čísla. Tretine najväčších systémov podzemnej vody na svete hrozí vysychanie očakáva sa že počet ľudí žijúcich pod silným vodným stresom bude do roku 2050 až 3,2 miliardy

a komisia, komisia aj pán komisár e, hovorí o vode a o, e, o hygienických požiadavkách, ako ich uznáva OSN a tak ďalej, o tom, ako je voda ľudským právom, ale treba jednoducho v Európe zabezpečiť prístup k vode pre všetkých e, v rámci moderných e, a adekvátnych infraštruktúr, lebo len tie môžu poskytnúť e, potrebné služby. Mala by sa tu vylúčiť liberalizácia poskytovania služieb v oblasti vody. Univerzálny prístup pre všetkých obyvateľov Európy. Táto správa ide podľa mňa proti zámeru uznať pre všetkých právo na vodu. A ide tu e, o to, že sa nezabezpečuje e, ešte stále e, prístup k vode a hygienické štandardy. Mm, je to dôležité pre ľudské zdravie, aj zdravie zvierat. Je to dobré pre všetkých občanov. V mojej krajine kde je pomerne veľa riet, je voda veľmi drahá a okrem toho Samozrejme, tu máme aj prístup k údajom a kvalite vody, ktoré sú poskyto, ktorá je poskytovaná občanom a ten prístup k týmto údajom nie je vždy zabezpečený. Pani Forenca, minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. My budeme e, hlasovať proti e, tejto správe, pretože ten text e, jednoducho nezodpovedá tomu, čo chceme. Nezodpovedá úlohe tohto parlamentu, to znamená napraviť to, čo rada zanedbala. Tento text v podstate situáciu ešte zhoršuje. Ide o jednoduchý cieľ, to znamená e, urobiť to, čo naši občania očakávajú, pokiaľ ide o právo na vodu a to, čo požaduje OSN, pokiaľ ide o prístup k vode a hygienické štandardy. My to podrobujeme logike trhu Takže v podstate sú tu len také bezúbe odporúčania členským štátom. Tá mm, správa neobsahuje eh, potrebné parametre ohľadom kontaminácie vody, pokiaľ ide o nebezpečné látky. A, takže ja budem hlasovať proti a m, mm, som to dlžná miliónom eh, talianských občanov, ktorí v referende vo, eh, hlasovali za verejný prístup k vode a e, odložím to občanom, ktorí podpísali iniciatívu Right to Water. Ďakujem pani Don Rano, e, minúta. E, ďakujem pekne, pokiaľ je to endokrinné perturbátory, tie sú všade, sú vo vodách, sú v pitnej vode, sú v riekach a toto e, sú látky, ktoré narúšajú hormonálny e, systém, potom spôsobujú e, veľmi závažné dôsledky aj z hľadiska reprodukčného a máme tu aj štúdie, pokiaľ ide o vody z kohu, teda pitnú vodu, z pit, pokiaľ ide o pitnú vodu. Aj vo Francúzsku naozaj je tam veľmi veľa takýchto látok, bohužiaľ prítomných a na E, riešenie e, týchto vecí by mali e, riešenia by mali vždy byť na národnej úrovni, nie na celoeurópskej, ale súhlasím s tým, čo hovorí spravodajca, pokiaľ ide o tú dôvodovú správu. Spomína sa tam, že nemáme vedecký konsenzus v tejto otázke, pokiaľ ide o mikroplasty E, tak e, to sa tam spomína iba v takej veľmi včasnej e, fáze, ale ide tu o zdravie Francúzov a o tomto netreba rokovať alebo diskutovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci a dámy a páni kolegyňa a kolegovia, je faktom, že 2 milióny občanok a občanov Európskej únie nemajú prístup domácnosti k čistej vode. Medzi nimi sú deti, starší ľudia, a zdieľam ten cieľ, aby všetci ľudia v Európe mali čistú vodu. E, Európa tým pádom dostane mimoriadne miesto na svete, bude prvým kontinentom, kde všetci majú čistú vodu. Ale to, čo navrhla komisia, napriek všetkým zlepšeniam, ktoré sme tu v parlamente, vo výbore a v pléne dokázali zrealizovať, je extra e, regulácia a zbytočný byrokratizmus tam, kde tá voda už dnes je čistá tým sa nedosiahne cieľ, ale zvyšujú sa náklady, náklady pre domácnosti, pre odberateľov vody a preto opäť budem hlasovať proti tejto správe. Cieľ je správny, téma sa musí vrátiť naspäť na začiatok v budúcom volebnom období Európskeho parlamentu, aby sme dosiahli, že všetci tí, ktorí čistú vodu nemajú, tú čistú vodu dostanú. Ale absurdné parametre, e, ktoré nenavrhuje ani Svetová zdravotnícká organizácia na vytvorenie nejakých nových čističiek eh, pri eh, čistých eh, zdrojoch vody. To naozaj nepotrebujeme. Sme proti tomu a preto budem aj hlasovať proti tej správe, ale budem naďalej pracovať tak ako doteraz, aby sme skutočne dosiahli cieľ, pretože potrebujeme tú čist... aby tí, ktorí tú čistotu teraz nemajú, aby v budúcnosti dostali Ďakujem a teraz pani Joffoli, minúta a pol, prosím. Ďakujem, pán predseda. My tu máme hlasovať o tejto dôležitej smernice o práve na pitnú vodu. Komisia sa rozhodla odložiť to o ďalších 20 rokov, aby lepšie e, mohla reagovať na výzvy súvisiace so zmenami klímy a aby zabezpečila prechod na obehové hospodárstvo a e, obmedzenie e, mrhanie s vodou a E, jej znečisťovanie plastmi. 2, milióny občanov v rámci svojej iniciatívy požiadujú právo na univerzálny prístup k pitnej vode. Je to ľudské, primárne ľudské právo, ktoré, počiarkujem, musí byť zabezpečené a nielen podporované. A preto chceme väčšiu transparentnosť a lepší prístup k vode, e, pokiaľ ide o spotrebiteľov vody prístup k presným a jasným informáciám o vode, ktorá vychádza z kohútikov. No a e, pokiaľ ide o transparentnosť, e, nemôžeme do, za, dopustiť e, závažné znečisťovanie vody napríklad v oblasti Benátska v Taliansku. Takmer pol milióna obyvateľov je tomu vystavené a nachádza sa to aj v krvi ľudí. E, tie hodnoty prevyšujú normy. Treba teda e, aplikovať limity. Tie sa síce zaviedli, ale sú to ešte stále príliš vysoké limity. Treba sa blížiť skôr k nule. A a takisto aj podľa nedávneho stanovisko EFSA, pokiaľ ide o občanov Benátska, e, toto treba zabezpečiť. Chceme, aby talianská vláda spoločne aj s radou prijali definitívne rozhodnutie, pokiaľ ide o stanovenie e, limitov blížiacich sa nule. Ďakujem pani Tomašič, máte slovo, minúta. Ďakujem pán predsedajúci. E, v zásade kvalitná voda je niečo, čo už sa považuje e, takmer za prirodzené, ale ešte tu treba nastoliť určitý väčší poriadok v tomto sektore. Ja pochádzam z krajiny, ktorá je bohatá na vodné zdroje a som preto vďačná spravodajcovi, ktorý zachoval princíp subsidiarity. Toto je zásadné. Tento princíp, vychádzajúci z rizika, je v každom prípade na mieste a preto e, som spokojná s týmto návrhom. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Voda je ľudské právo, ktoré je, e, je to potrebné pre život a musíme ju preto chrániť pred privatizáciou, znečisťovaním a napríklad pred e, vysadzovaním takých e, eukalyptových plantáží a, podobne, ale bohužiaľ v Európskej únii to tak nie je všade. V mojej krajine sú napríklad rieky znečistené e, ťažobnou činnosťou a Eh, čistiarne vody sú nedostatočné a v podstate voda sa dostáva, znečistená voda sa dostáva priamo do riek alebo do mora. Eh, sú eh, to jednoducho projekty, ktoré spôsobujú veľké znečistenie Polnohospodárstvo k tomu samozrejme takisto e, prispieva, pesticídy a toto všetko. A samozrejme, toto je všetko e, financované úniou a to musí prestať. E, len tak budeme môcť mať prístup k zdravej vode. Ďakujem, pán Gambúš. Dve minúty. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o rozprávu k tejto smernici. Eh, je veľmi dôležitá a to z viacerých dôvodov. Poprvé preto, lebo je to jediná eh, iniciatíva našich občanov, ktorá bola úspešná, takmer 2 milióny podpisov občanov, pre ktorých je táto téma dôležitá. A samozrejme prístup k vode a eh, zdravý, správny prístup k riadeniu, k manažovaniu E, tomu, tohto dôležitého zdroja sú e, veľmi dôležité témy. Sú v Európe mnohí ľudia, ktorí majú s týmto problém. A je to súčasť e, Európskeho piliera sociálnych práv. V bode 20 je tam napísané právo dobrého kvalitného prístupu k základným službám vrátane vody. Musíme túto smernicu schváliť aj preto, lebo nám pod, pomôže splniť dôležitú, dôležitý cieľ, pokiaľ ide o E, odpadové hospodárstvo, e, keďže e, až o petinu takýmto spôsobom môžeme znížiť používanie v flaškovanej vody, vrátane tých plastových flašiek. Takže zlepšenie prístupu, lepší prístup najmä pre tie marginalizované skupiny obyvateľstva, lepšia transparentnosť pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o faktúru spotreby vody, menej byrokracie, zlepšovanie informačných systémov, elektronických informačných systémov, to všetko tam uvedené je. A aj predseda Juncker e, svojho času e, povedal, že Európania e, dnes aj v budúcnosti si zaslúžia Európu, ktorá bude chrániť ich životné štandardy, zaslúžime si E, Európu, ktorá nás bude chrániť, e, ktorá nám bude pomáhať a ja s tým plne súhlasím a pánovi komisárovi, pánovi spravodajcovi ďakujem za prácu, ktorú vykonal. A musím ale povedať, že je veľká hamba, že napriek tomu, že sa komisia aj parlament veľmi snažili, bohužiaľ členské štáty e, z tohto nespravili prioritu a že musíme tie rokovania k tejto téme preložiť až do budúceho funkčného obdobia. To nie je v poriadku. Ďakujem. Ďakujem, pán Zoriňo. Máte, máte minútu a pol. E, pán predsedajúci, e, táto smernica už e, je v platnosti viac než 20 rokov a riadi dodávky kvalitnej pitnej vody. Revízia tejto smernice je vlastne v súvislosti s iniciatívou Right for Water, ktorú pod podpísali 2 milióny e, ľudí a ide o zabezpečenie prístupu k vody pre všetkých Európanov. E, je preto vhodné a dobre načasované zrevidovať túto smernicu, pokiaľ ide o prístup k vode vo verejných priestoroch e, a to na základe najnovších vedeckých parametrov a preto je mi ľúto, že sme nešli ešte ďalej sú tu niektoré veci, ktoré treba počiarknúť, jednak znížiť obsah niektorých látok, ako napríklad e, e, olovo, e, endokrinné disruptory, mikroplasty a v podstate takisto prístup k pitnej vode pre všetkých. No a prechod na obehové hospodárstvo, obmedzenie objemu vody vo fľašiach. Mali sme ísť ešte ďalej pokiaľ ide o prístup k vode a monitorovanie mikroplastov. Takže sme v podstate eh, nenaplnili očakávania občanov, ale urobili sme aspoň nejaký pokrok a musíme v tom pokračovať ďalej. Ďakujem, pán Ferreira. Máte minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Tento návrh, ktorý mení a doplňa smernicu o kvalite vody pre ľudskú spotrebu, je veľmi e, závažná, dôležitá. E, e, ide tu o to, že sa prenáša, prenáša cena do, do, dodávok vody na používateľov bez toho, aby sa to premietalo na zvýšení bezpečnosti, skôr naopak. Vlastne je to v prospech privatizácie tejto verejnej služby a v podstate to vytláča na okraj odporúčania takých organizácií ako Medzinárodná organizácia e, zdravia a v podstate e, sa tu hovorí o nahradení oficiálnych kontrol nejakou samokontrolou samotnými e, firmami, ktoré dodávajú vodu. Tento návrh jednoducho znamená, že voda bude drahšia, menej bezpečná, menej kvalitná. Takže Komisia v podstate vychádza v ústretí národným e, firmám, ktoré obchodujú s vodou. Ďakujem. Teraz pán pani Šujica, dve minúty. O kvalitete vode kojom sa koriste naši građani s obzirom da... Dnes e, diskutujeme o kvalite vody, ktorú používajú Občania, nový výskum Európskej environmentálnej agentúry ukazuje, že iba 40 európskych riek, e, povodí a jazier splňa ekologické štandardy, ktoré upravuje Európska smernica o vodách. Je jasné, že väčšina členských štátov musí investovať ďalšie úsilie, aby splnila ciele smernice, mm, aby v budúcnosti bola dostatočne kvalitná voda e, pre ľudskú potrebu k dispozícii Súčasný rámec je v platnosti 20 rokov bez nejakej vážnej revízie a preto vítam úsilie spravodajcu a výboru pre životné prostredie prispôsobiť normy kvality pitnej vody najnovším vedeckým poznatkom, aby sa reagovalo na nové výzvy, ako sú klimatické zmeny. Ešte raz chcem vyzdvihnúť, že je dôležité dôležité, e, že to bola prvá občianská iniciatíva, ktorú podporilo viac než 1,8 milióna občanov. Právo na čistú pitnú vodu je minimálny štandard, ktorý musíme zabezpečiť. E, je to aj u nás e, v Chorvátsku, máme dosť vody, ale tento zdroj musí byť ako verejný statok, e, musí byť riad, e, zodpovedne správaný. Ja som rada, že dnes v tomto parlamente sa uh, snažíme zabezpečiť právo občanov na pitnú vodu. Podporujem tiež komisiu v jej úsilí zlepšiť zdravie občanov, ale mrzí ma, keď počujem, že odkladáme rozhodnutie o tomto dokumente na ďalšie volebné obdobie. Avšak vítam ostávajúci princíp subsidiarity a dúfam, že v nadchádzajúcom volebnom období sa nám to podarí schváliť. Pani poslankyňa Pietika, na dva minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Je to veľmi dobrý krok, veľký krok k poskytnutiu prístupu k čistej vode a bezpečnej vode všetkým. Je to ľudské